ukončená a o texte budeme hlasovať zajtra. A teraz oznámenie. V zmysle článku 216 odsek 4 rokovacieho poriadku vás chcem informovať, že nebola predložená požiadavka hlasovať o korekcii, o úprave, e, ktorá bola oznámená včera o pol šiestej večer a preto táto korektúra alebo korigendum je považované za Schválené.